rozpočet na rok 2016, mandát na trialóg. A odozdávam slovo spravdajcovi. Vice-presidente, a komisária Georgieva, cumprimento também todos os colegas. Convém... Ďakujem. Vážená komisárka Georgieva, pán popredseda, vážení kolegovia, je treba si pamätať, že ten rozpočet Európskej únie je celkom malý. Je to asi 140 eh, miliard eur. Európska únia stále zvyšuje svoje právomoci a taktiež sa rozšírili rady členských štátov. Takže keď porovnáme, musíme porovnať situáciu napríklad so situáciou v USA, oni sú u nich to vyzerá úplne ináč. Oni miesto 1% ten rozpočet bol stanovený na 20% HDP. A zároveň musí tento rozpočet priniesť pridanú hodnotu. Len 6% rozpočtu je vynakladaných na fungovanie a na administratívne opatrenia. Je to rozpočet, ktorý v podstate pokrýva v niektorých členských štátoch až 50 verejných investícií. Máme konkrétne priority, to je zamestnanosť, podniky, predovšetkým malé a stredné podniky a podnikateľstvo, podnikatelia. Máme tu celý rad programov, máme tu iniciatívu pre zamestnanosť mládeže, vieme pre rok 2014-2015 bol na tieto účely určená miliarda eur, ale v roku 2016 tento program pokračuje ďalej, takže potrebujeme taktiež finančné prostriedky. Máme tu ďalej programy ako Horizon 2020, COSME, ďalej nástroj Spáme Európu, CEF. Tieto všetky programy taktiež si zaslúžia špecifickú pozornosť, ale nezabúdame ani na internú solidaritu. Máme tu politiku súdržnosti, ktorá taktiež podporuje zamestnanosť, taktiež prispieva k výskumu, k inovácii, k podnikaniu. Um, toto ktorá všetko prispieva k plneniu týchto cieľov, našich cieľov, ale nezabúdajme, že našim hlavným cieľom je pomáhať členským štátom, ktoré to najviac potrebujú a taktiež pomáhať e, zo sociálneho hľadiska občanom. Solidarita je veľmi dôležitá, ale aj externá solidarita. Nezabúdajme na to, čo sa deje na Ukrajine, v Sýrii, ako majú situáciu utečenci na Stredozemnom mori, v Stredozemskej oblasti. Máme toto, v tejto súvislosti máme kategóriu 3 a 4 rozpočtu, to je taktiež veľmi dôležité. Ďalej, čo týka škrtov, škrtov v rámci rozpočtov agentúr. Nemali by to byť nejaké nahodilé škrty len tak naslepo. Je treba sa pozrieť na to, aké to bude mať dôsledky, pokiaľ sa zoškrtá rozpočet na personál. Pokiaľ znížime personál, alebo zredukujeme personál, tak to bude mať často obrovské dopady. Napríklad agentúra pre imigráciu. Pokiaľ tam znížeme rozpočet, tak to bude mať skutočne negatívne dôsledky. Preto prosíme, aby ste rešpektovali kompromisy a plánovanie tejto súvislosti e, v, rám, teda e, v súvislosti s viatočným finančným rámcom a dúfame, že rada bude rešpektovať tieto kompromisy, ku ktorým sme dospeli, že rada bude postupovať koherentne so svojimi doterajšími vyhláseniami a že taktiež nám umožní alebo dá dispozícii príslušné fondy a prostriedky, aby sme mohli dosiahnuť naše stanovené ciele. Na záver by som chcel poďakovať kolegom, tieňovým spravodajcom zo všetkých politických skupín za ich prácu na tejto správe a dúfam, že budeme zjednotení pri hlasovaní. Ďakujem. A teraz bude hovoriť pani komisárka Georgieva. Very much, uh... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj pánovi Fernandešovi za to, že predložil veľmi premyslený mandát, pokiaľ ide o budúcoročný rozpočet a účasť parlamentu v blížiacich sa rokovaniach. Vy ste sám povedali, že mnohí prispeli k eh, detálnemu opisu toho, aké priority, prečo tieto priority a ako najlepšie využiť prostriedky, ktoré k dispozícii máme. My tie priority, ktoré si parlament stanovil, podporujeme. Áno, musíme sa zamerať na oživenie našich hospodárstiev. Vy ste to nazvali 3E entrepreneurship enterprises employment, teda zamestnanosť, podnikanie, podniky. Toto potrebujeme, aby sme dosiahli vysokú mieru konkurencieschopnosti pre naše podniky a zároveň aj lepšiu kvalitu života pre našich občanov. Vy podporujete kľúčové iniciatívy komisie, vrátanie toho investičného plánu. My sme poslali schválený opravný list a vychádza to z dohôd, ktoré sme dosiahli, že takéto niečo môžeme predložiť. Tiež s vami súhlasíme v tom, že okrem zamerania na rast musíme byť naďalej solidárni doma s tými, ktorí s nami počítajú v zlej situácii mimo EÚ. Hlavne ľudia, ktorí unikajú pred vojnou, a hlavne keď toto predstavuje aj interný problém pre EÚ. Preto sme my v platobných prostriedkoch veľmi presne stanovili, kde je potrebné rozpočet navýšiť, hlavne pokiaľ ide o platby, tak aby sme tieto priority mohli finančne vybaviť. 143,5 miliardy 1,6 to je navýšenie celkových platieb na to, aby sme z minulých rokov nedostatky vyrovnali a zamerali sme sa na oblasti, kde sú tie potreby naozaj najevidentnejšie, napríklad v okruhu 4, tam je to 28,5% navýšenia, Erasmus navýšenie o 30%. A Predložili sme aj takú filozofiu, kde e, prevažuje tá otázka, čo je potrebné, ani viac, ani menej. A očakávame, že nás v tomto parlament podporí v tomto veľmi obozretnom prístupe k parlamentu, veľmi opatrnom prístupe. My sme zlepšovali našu schopnosť odhadov, podporovaný parlamentom. Spoločne teda budeme schopní naše obmedzené zdroje alokovať čo najlepšie, riadiť platby do budúcna tak, aby sa neopakoval v tomto roku, eh, neopakovala situácia z konca roku 2014. Chcem naozaj využiť tú príležitosť, aby som sa vám poďakovala za hlasovanie o našich, eh, o našich opravných rozpočtoch a platobnom pláne. Eh, samozrejme, že aj do budúcna počítame eh, s plným vykonaním našich záväzkov voči našim občanom. Teda keď povieme, urobíme toto a vtedy, takže to naozaj urobíme v danom termíne a že dosiahneme cieľ, na ktorých sme sa dohodli. Takže ja sa teším na prvý trialog 14. júla, kde sa nám spoločne kde nám spoločne pôjde o to, aby sme dostali odpovednosti voči našim občanom, teda, že e, budeme nielen hlasať veci, ale že ich aj finančne vybavíme. E, ďakujem pekne a teraz dám slovo zástupcom výborov. Z výboru DV vystupí pán Víc. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako spravodajca a tohto stanoviska vo výbore pre rozvoj dávam dve veci do popredia. Poprvé, Výdavky na humanitárnu pomoc musia byť na rok 2016 nevyhnutne navršené. Európska únia ako globálny aktér musí zvládať mnohé situácie a medzi ne patria aj humanitárne krízy ako v Iraku, ale aj Sýria a tak ďalej. E, takže navýšenie prostriedkov e, nemôže byť len e, pri predpokladaných záväzkoch, ale aj pri platbách. A len tak môžeme zabezpečiť, aby tieto finančné financie boli okamžite k dispozícii tým, ktorí ich potrebujú. Po druhé, chcem upozorniť na to, že mnohé členské štáty nedodržali svoje povinnosti. 0,27 HDP dať na túto spoluprácu. V 2015 už tento cieľ vlastne mal byť dosiahnutý. EÚ musí zmobilizovať vo svojom rozpočte dostatok zdrojov, aby tieto ciele dokázala podporiť. Ďakujem. V mene e, výbora pre zamestnanosť má slovo pani Klune. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene EMPO sme sa chceli v rozpočte, sme sa chceli v rozpočte zamorať na tvorbu pracovných miest. Toto je stratégia, ktorú e, všetci podporujeme, a tie 3 ečka dúfam, sa nám to podarí. Podpora malých a stredných podnikov, na to sme sa tiež chceli zamerať, pretože na nich stojí je padla naša ekonomika, 90 sú práve, podnikov sú práve takéto malé a stredné podniky, potom mikrofinancovanie na podporu malých a stredných podnikov, pretože rady, komisie, a vlády netvoria pracovné miesta, tvoria prostredie, v ktorom môžu prekvítať pracovné príležitosti. Nezamestnanosť mladých je samozrejme veľmi dôležitá, je to závažná téma, chceme sa aj na to viac zamerať. O tom hovoríme v našom stanovisku k rozpočtu, programy, ktoré môžu využívať v oblasti IT, v oblasti renovácií budov a náš výbor sa chce zamerať práve na tieto oblasti a to vidíte aj v našom stanovisku. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo za výbor Envy pán Lavia, nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár pardon, pani komisárka. A ďakujeme vám za to, čo ste vykonali, ale myslíme si, že je pred nami ešte veľa práce. Ďakujeme kolegovi Fernandešovi za jeho prácu. Čo sme sa ponaučili v minulých rokoch je to, že nedostatok prostriedkov znamená problémy pre programy, pretože dochádza k omeškaniu platieb, týka sa to programu Live, v mene výboru Envy požadujem, aby programy týkajúce sa životného prostredia aby e, boli s vedočným finančným rámcom zosúladené ročné platby. Máme e, viacero programov v okruhu 3, to súvisí s civilnou obranou a s ochranou spotrebiteľov. Chceme, aby sa tu venovala pozornosť tejto oblasti, lebo to má priame dopady na život našich občanov. Vo výbore Envy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 Dovolte mi namietať škrtom, ktoré boli vykonané v úspešných programoch, najmä výskumných programoch ako Horizon 2020 s cieľom na pomôcť Junckerovmu plánu. Tento plán je jedným z jasných príkladov, dobrých príkladov, kde Európa má jasnú pridanú hodnotu. Flámsko je jedným z hlavných európskych hráčov, čo sa týka inovácií a výskumu. A to nie, e, teda predovšetkým vďaka európskej podpore. Na to sme veľmi hrdí. Budeme teda nadalej volať potom, aby takáto podpora bola zachovaná a nemôžem dostatočne počerknúť, že takúto, takýto proces musíme robiť každý rok, každý jeden rok. Tento proces zároveň nemôžeme zneužívať na to, aby sme zvyšovali rozpočet umelým spôsobom. Podobne ako členské štáty, aj Európska komisia musí pristrihnúť svoj kabát a utiahnuť opasok. Ďakujem pekne. Ďalej v mene výboru pre vnútorný trh pani Gál Pelc má jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Domnievam sa, ako autorka stanoviska, že vnútorný trh je osobitne dôležitý, e, pokiaľ ide o rozpočet a rast. Preto je veľmi dôležité, že príslušné rozpočtové linky pre vnútorný trh aj existujú. Európska komisia pracovala s dobrými číslami a vytvorila pre nás dobré, dobrý rámec. Za to chcem poďakovať. Napriek tomu však chcem vyzdvihnúť to, že potrebujeme rozpočet e, vyvážený pre e, colnú úniu a pre štandardizovanie. E, časy sa veľmi rýchlo menia a preto je dôležité klásť výrazný dôraz práve na spomínané štandardy. Rada by som ešte vydvihla, vyzdvihla fórum pre vnútorný trh. Tento rok je posledným rokom na prípravu fóra pre vnútorný trh Považujeme to za veľmi dôležité, že totiž e, takéto fórum e, zostane zachované. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene Výboru pre regionálny rozvoj e, Pani Spiraky, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani podpredsednička komisie, tie fondy, ktoré prichádzajú e, vlastne z tej celkovej obálky štrukturálnych fondov, sú základným stimulom pre hospodárskú aktivitu e, v rámci jednotlivých synergií, ktoré sa vytvárajú medzi všetkými členskými štátmi. A sú taký jediný e, most v oblasti financovania pre, kraj, pre krajiny, ktoré sú v kríze, a to zo sociálneho ako aj hospodárskeho pohľadu aby toto všetko ale bolo realitou, aby to fungovalo, je nevyhnutné, aby sme použili kalendár Európskej komisie bez meškaní a to tak, aby sme uľahčili a vyriešili problém meškajúcich platieb eh, v rámci eh, programu eh, vlastne zálohového financovania čo je dôležité, je, že musíme si uvedomiť, že napríklad v krajine ako Grécko bol zmrazený systém financovania a prostriedky z EU neprichádzajú vtedy, keď majú prísť. druhý viacročný finančný rámec, ktorý ehm, vlastne fungoval až do, do, do prednedávneho obdobia e, mal veľké veškania v týchto platbách a je dôležité, aby sme zabezpečili, že FC e, bude zabezpečené integrované a zároveň bude plnohodnotne zachovaný aj horizont 2020 a e, Európsky sociálny fond. Je dôležité, aby tieto prostriedky prichádzali do reálneho hospodárstva, aby nedochádzalo k žiadnym chybám. Ďakujem pekne a teraz v mene výboru pre polnohospodárstvo, pán Denano. Micro. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais... <coughs> Kolegovia, chcem poďakovať pánu Fernandešovi, spravodajcovi, ktorý bol naozaj majstrom zmierovania jednotlivých výborov. V rámci tohoto triológu e, tu e, praco, bude 14. E, júla práve sa finalizovať práca. Priority v týchto rokovaniach podľa mňa potrebujeme stabilitu minimálne rozpočtu, osobitne e, rozpočtu pre e, polnohospodárstvo. Treba vytvoriť fond EFSI. E, škoda, že a myslím si, že treba chrániť rozpočtové linky, ktoré utrpeli týmto fondom práve pokiaľ ide o polnohospodárstvo. Krízová rezerva tu treba naozaj zachovať pretože sú tu či už je to e, e, krízy typu vyprovokované rôznymi škodcami e, a iné. Treba tu byť veľmi bdelí. A treba tiež, e, aby sme dokázali využiť marže. Myslím si tiež, e, že treba myslieť na iné menšie programy, ako je napríklad program mliečných výrobkov pre školy. Je to politika najintegrovanejšia v EÚ, ale sú tu iné, kde si myslím, že treba mať veľmi, byť veľmi vdeli. E, napríklad e, časť 1b, takisto záruka pre mladých, ktorá je veľmi dôležitá a treba, aby sme z tohoto pohľadu e, vedeli e, zaručovať toto financovanie. A potom je tu otázka migrácie tu si myslím, že je tu veľmi dôležitá diskusia a treba financovať túto oblasť, respektíve nájsť riešenie. A treba veľmi e, mať, e, treba sa pozerať na e, záväzky, na naše platby, treba byť naozaj bdeli v tomto výbore. Ďakujem. Teraz má slovo pán Kadek. Nie je tu? Nie je tu? Takže e, zdáme slavo predstaviteľovi e, výboru pre kultúru pánu Zdrojevskému. Kultura, z ktorej jesteśmy tak dumni v Europie, powinna mieć wsparcie nie tylko... Ďakujem veľmi pekne. Kultúra, na ktorú sme takí hrdí, mala by byť e, predmetom nielen, mala by byť predmetom nielen hrdosti členských krajín, bez vysokého školstva, bez uh, záujmu na účasti na kultúre budeme slabší, budeme menej kreatívni a teda i menej efektívni pri získavaní finančných prostriedkov. Pre každého člena e, výboru je e, dôležitý spotrebiteľ, ten, ktorý sa začíva vzdelávať, pokračuje v tom, a kto je prvým príjemcom kultúry. Nás teší, že rastie e, podpora pre programy štipendií Erasmus+, Plus, napríklad, ale tiež Kreatívnej Európy alebo Európy pre občanov. Robíme si však obavy s tým, že tu nemáme dosť e, pilotných programov. Niektoré už boli vyskúšané. Chýba tu záruka ďalšieho rozvoja pilotných programov. V mene Výboru pre kultúru by som chcel poukázať na význam Euronet Plus a na projekty, ktoré majú zhromažďovať a pretvárať veľmi dôležité informácie, pokiaľ ide o kultúrne akcie, napríklad festivaly. Ďakujem. Ďakujeme za výbor FEM pani Matera. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem poďakovať kolegovi Fernandezovi za vynikajúco vykonanú prácu, ktorú urobil v tejto téme, za jeho nasadenie, za presvedčenie, s ktorým sa tomuto venoval. A naozaj treba povedať, že táto správa je veľmi vítaná, najmä z pohľadu nášho výboru. Tu chcem len počerknúť, že rodová rovnosť musí byť propagovaná vo všetkých politikách Európskej únie a chcem sa spýtať kolegu Fernandeša, alebo chcem ho poprosiť, aby počas trialógu trval na dôležitosti toho, aby to finančné prostriedky boli nasmerované na programy podpory zamestnanosti žien, napríklad program COSMET alebo program Európsky sociálny fond a programy, ktoré sú zameriavané na podporu zamestnávania mladistvých. Je naozaj dôležité uvedomiť si, že e, koľko násilia je páchaného na ženiach v domácnostiach a častokrát um, je nevyhnutné proti tomuto násiliu bojovať len systémom zvyšovania povedomia a zároveň zrovnoprávňovania pohľavy vo všetkých oblastiach. A práve v tomto smere bol mimoriadne úspešný program DAFNE. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem a teraz dáme slovo rečníkom, ktorí budú vystupovať v mene politických skupín. Najprv vystúpi pán Böge, nech sa páči minúta a pol. Prezident. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Podporujem výslovne priority, ktoré pomenoval náš spravodajca a zameriam sa e, na tie, ktoré e, e, viedli k diskusiám vo výbore pre zahraničný obchod. Sme toho názoru, že rozpočet pripisuje čoraz väčší význam zmenám geopolitických máp a obchodu a preto je dôležité v tejto oblasti mať dobré vybavenie prostriedkami. Sme toho názoru, že e, zvýšené obchodné aktivity komisie sa tu musia zohľadniť a predovšetkým e, treba v budúcnosti jednu vec posilniť a to dobrú správu obchodných zmluv, predovšetkým pre posudzovanie e, medzičasom a e, ex post. A tu v tejto súvislosti i hodnotenie e, osobitných správ účtovného dvora. Je jasné, že táto emocionálna diskusia o globalizácii e, povedie k tomu, že EÚ musí mať i dobrú e, komunikačnú stratégiu. Okrem toho rozpočet 2016 musí, mať, e, musí zohľadniť výsledky rokovaní VTO, pomoc Aid for Trade pre najmenej rozvinuté krajiny napríklad a tiež technická pomoc a, a budovanie kapacít. Poukazujem tiež na to, že diskusia ktorá tu prebieha k finančnej podpore európskych iniciatív pre malé a stredné podniky, pod, pre, pod, si vyžaduje internacionalizáciu. Ďakujeme slovo má e, pán Gajer. Ďakujem. Vážená pani e, podpredsednička komisie Georgieva, v minulosti sme mali veľa konfliktov, e, sporov s radou a mám veľmi malú nádej, že bude teraz nová éra týchto vzťahov. Keď sa pozrieme na platovnú krízu, tak rada e, všetky tie fázy psychoterapie už absolvovala. Od popierania cez katarziu až po e, liečenie. A tak sa teda pozerám na situáciu, kde pred niekoľkými týždňami inštitúcie e, sa zhodli na papier, na materiály, ako sa dostať z kríze. A teraz veľmi dúfam, kolegovia, že luxemburské predsedníctvo sa buď, si dokáže spomenúť na to, čo, sa, do, čo dohodli Lotyši. A tu si kladiem otázku, keď rada teraz sa, sa pozrie na návrh e, z rady, či to e, bude robiť e, úmyselne alebo svojvoľne, alebo v tej politike rady bude určitá politická rozpoznateľná priorita. O to dôležitejšie je to preto, pretože komisia predložila návrh rozpočtu, kde platby a záväzky e, sú roz- sa líšia o celých 10 miliárd. Nož a to sa deje v situácii, kde EÚ bojuje s veľkými e, ťažkosťami. Každé plénum o tom rokujeme. Mám tu na mysli krízu na Blízkom východe, e, e, mám tu na mysli na e, e, krízu na Ukrajine, Líbiu a tak ďalej ak táto rozpočtová politika má fungovať, tak zahranično-politické nástroje EÚ musia byť účinné. To nespočíva len v eh, peňažných prostriedkoch, eh, ale i v politicko-migračných nástrojoch. Máme tu i ďalšiu výzvu, pretože eh, v tomto rozpočte musíme zabudovať i EFSI. Dohodli sme sa na financovaní, ktoré znamená, že miliarda naviac z marží sa výjme ale to ešte zí znamená 5 miliard z terajšieho rozpočta. Kolegovia, vidíte, že výzvy sú veľké a ja dúfam, že nebudeme hovoriť o škrtoch, ale o politických eh, tvárnení rozpočtu, lebo to by bola nová éra. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Kölmel, a to na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem i pani podpredsedničke Georgieva za vynikajúcu spoluprácu pri e, vypracovaní tohoto návrhu. My, frakcia EKR, sa na jednej strane veľmi tešíme tomu, že tento rozpočet ide správnym smerom. Súčasne však sme tak trochu e, sklamaní z toho, že v konečnom dôsledku e, sa pokračuje v e, status quo. Osobitne potom, a tu súhlasím s predrečníkom pánom Gajerom, Eh, respektíve musím eh, i v určitých bodoch nesúhlasiť, eh, pokiaľ ide o jeho analýzu. Nemyslím si, že je tu len, že riešime problém nesplatených faktúr, keď tu máme platby 134 miliard. Naozaj nám chýba 10 miliard eur a tie sa jednoducho nerozplynú vo vzduchu. Veľmi by ma tešilo, keby sme tu v parlamente mali odvahu k skutočne silnému reformnému úsiliu, ktorý nebude len spočítavať všetko, čo si zaželáme. Ďakujem. Ehm, domnul Ali, minúte. Teraz má slovo pán Ali. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, pani komisárka Georgieva, najskôr chcem poblahoželať eh, spravodajcovi Fernandežovi za túto komplexnú správu. Je to dobrý podklad pre trialog. Rozpočet 2016 ukazuje tie ťažiskové body, ktorými je zamestnanosť, minus 5,2%, pokiaľ ide o tie viazané rozpočtové prostriedky. A tam si treba položiť otázku, či takéto výpadky platieb je možné dobehnúť v roku 2017. Spolupráca medzi rozpočtovým výberom a medzi komisárkou je mimoriadne dôležitá, tak aby bolo možné presadiť tie veci, ktoré sú požadované na, základ, na za, začiatku toho mandátu. E, program pre mládež, e, digitálny trh spoločný, to je všetko dôležité na to, aby sme podporili konkurencieschopnosť, aby sme e, dokázali zabezpečiť nové možnosti. Samozrejme, bude to aj viac prostriedkov, pokiaľ ide o riešenie problémov migrácie Musíme ale dať pozor, pretože tlak na poli migrácie bude stále rásť a je možné, že tá, ten strop, tá vrchná hranica nebude už aktuálna. Navýšenie tých platobných prostriedkov však nemusí zohľadňovať nevyhnutne tie potrebné náklady. Ten rozpočet zostal viac menej nezmenený a vzniká tu otázka, či je v poriadku znižovať eh, finančné prostriedky o 4%, pokiaľ ide o územnú súdržnosť, aj napriek tomu, že tam je stále najväčší tlak. Myslím si, že musíme vytvárať pracovné miesta, podporovať inováciu a vysporiadať sa s migráciou a musíme celosvetovo posilniť pozíciu a úlohu EÚ a myslím si, že tie najlepšie pozitívne výsledky v rámci trialogu sa dostavia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Riada. Minúta. Ďakujem pekne. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pánovi Fernandešovi za prácu, ktorú smeroval do tejto správy a je dobré, že je tam veľa spoločných bodov. E, nie je tak veľa, ale je ich niekoľko. Napriek tomu, že došlo k nejakým zlepšeniam, pokiaľ ide o mandát na rok 2016, nedá sa povedať, že sa zmenilo veľa. Je tam viac úsporných opatrení, stále tie staré negatívne politiky a nová liberálna agenda, ktorú posunie samotný rozpočet. Súčasná kríza v Grécku by mala byť e, znakom, že sa musíme odkloniť od tejto ničivej cesty. E, musíme sa sústrediť na potreby ľudí, musíme sprístupniť vysokokvalitné pracovné miesta a musíme podporiť inteligentný a trvalodržateľný rast. Takisto potrebujeme viac podpory pre politiky súdržnosti. A je veľmi dôležité a už dávno sme mali podporiť e, tie krajiny, ktoré trpia z dôvodu nejakých ekonomických a sociálnych obmedzení. Ten e, previs, ktorý zaznamenali sme v rámci obdobia do roku 2013, ešte stále e, má svoje účinky a ten viacočný finančný plán je nevyhnutné revidovať. Máme povinnosť urobiť tú správnu vec mene našich občanov a investovať do ľudí a nie do zisku. Ďakujem pekne, pán Maragal, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predsedajúci, to najlepšie, čo sa dá povedať o tomto rozpočte, pani Georgieva, pán Fernández, je to, že to nespôsobí žiadne veľké škody nikomu. Je, dobrý, je správny, je vyvážený, je solventný. Budeme rokovať až do poslednej chvíle, ako každý rok a určite sa nám podarí dosiahnuť nejakú zmysluplnú dohodu. Ale dovolte mi povedať, že zvýšenie o 2,4% a 1,6% v záväzkoch a v platbách v dobe globálnych škrtov ale neznamenajú nejaký veľký úspech Ehm, ak by sme mali čeliť nejakému e, veľkému škrtu e, viazaných platieb. Vidíme, že to nie je niečo, čo sa bude opakovať v budúcich rokoch, najmä v programoch 2014 až 2020. E, je dôležité, aby sme pozitívne ocenili aj koncept LIFE. Je to prvý pokus, aspoň taký predbežný. Uvidíme, aké budú jeho výsledky, najmä v oblasti boja proti globálnemu oteplovaniu a je to proces zazeleňovania vidieka zároveň. A dovolte mi ešte podporiť aj e, projekt ITER. Viac ako 500 miliónov pre projekt, ktorý ale na druhej strane vzbudzuje viac obáv ako istôt, viac nepokojov ako zábezpek a to je e, niečo, čo treba doriešiť. V každom prípade tento rozpočet ale e, vzbuduje ešte ďalšiu dôležitú otázku. Podobne ako orchester na Titaniku, my naďalej hráme svoju pesničku. V tomto prípade to je náš rozpočet, kým E, kým ignorujeme mnohé ďalšie problémy, akútne, zásadné a bezprostredné. Diskusia o TTIP alebo diskusia o Grécku, ktorá prebehla aj dnes v tejto snemovni, nám poukazujú na túto inkoherentnosť medzi diskusiou, ktorá prebieha rozpočte a rozpočtom samotným a tým, ako musíme reagovať na vývoje vo svete. Musíme si uvedomiť, že Európska únia ani 1% nevy, e, nevynakladá na prostriedky, ktoré považuje za, na témy, ktoré považuje za prioritné tento proces neposkytuje riešenia e, pre podporu hospodárskeho rastu a zároveň nebojujeme proti nerovnosti, ktorá sa v našej spoločnosti len prehlbuje. Ďakujem pekne, pán Arnold. Jedna minúta. Keď loď smeruje e, na ľadovec, tak sa snažíte to zvrátiť a nie, nepoviete, dáte povedať, že pokračovať E, tu na, dochádza k znižovaniu pomeru výdavkov na HDP. HDP je asi 3% e, vyšší, ako je celkový príjem daňový a e, samozrejme treba zohľadniť aj vysoké náklady na dodržiavanie legislatívy EU. Toto bude podobný rozpočet pre podobnú a viac podobnej EÚ. Ak nás má grecký príbeh niečo naučiť, je, že toto nie je čas na viac tej istej medicíny. Jeden z problémov tu je zásada EÚ stále užšej únie, pretože sotva si pripustíme a priznáme, že tu na, v Únii, že čokoľvek by sme mohli robiť efektívnejšie tým, že by sme to posunuli na národnú úroveň a že by sme to nenechávali na byrokratov EÚ. Ďakujem pekne. Teraz pani Montel, minúta. Rozpočet na rok 2016 eh, robí to, E, čo e, chce zvýšiť administratívne náklady 2,2% na 2,4%. E, odmeňovanie personálu by sa malo zvýšiť o 2% v komisii a takisto dôchodky funkcionárov 5,4%. Brusel by mal začať sám aplikovať úsporné opatrenia u seba. Medzi tým treba nenapomínať členské krajiny nejde tu len e, o úsilie Junckera, pretože jeho samotným úsilím sa Európa neuprace. Makrofinančná pomoc pre Ukrajinu, členy členskej krajiny e, e, dohodujú súčasne pomoc Grécku. Solidarita e, e, Európanov má určité dno. Takisto ľudské práva, náraz o 2% ale pritom Martin Schulz by chcel skončiť e, s érou Syriza a chcel by nastoliť antidemokratické, technokratické vláku vládu. Teraz má na minútu a pol pán Preda. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať spravodajcovi, pánu Fernandešovi, za to, že o, o, tak dobre spracoval návrh komisie som e, veľmi spokojný, pretože je tu výrazné zvýšenie e, návrhu komisie e, záväzky i platby pre vonkajšiu politiku EÚ. Som presvedčený, že ak, e, môžeme, ak chceme e, uspieť na medzinárodnej scéne, musíme na to mať i prostriedky na tieto ambície. Preto je rozhodujúce, aby rozpočet navrhovaný komisou sa zachoval v záverečnom rozpočte tieto zvýšenia, to je veľmi dôležité pre platobné prostriedky, pretože programy e, prispievajú k stabilite a k mieru a veľmi ťažko by spustili svoje prerušené aktivity, ktoré sa čiastočne z finančných dôvodov prerušili. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, e, deň naďalej sa angažujeme v susedstve a mne sa zdá, že je rozhodujúce, aby európske nástroje susedstva sa e, mali dostatok prostriedkov, aby sme mohli podporiť krajiny, ktoré nás obklopujú. Tiež si myslím, že je dôležité, aby rozpočet e, zohľadňoval naše záväzky, pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv a demokracie v našom susedstve, ale tiež in, e, mimo. Dúfam, že záverečný rozpočet e, zohľadní e, tie e, z, obavy, ktoré sú v centre našich záujmov. Ďakujem. Slovo má teraz e, pani Toma na dve minúty. You have to... Uh, okay, okay, she will come afterwards. Vráti sa neskôr. Minút. Pán Ešworth, minúta. Táto správa hovorí o zodpovedaní sa, hovorí o mm, hodnote za tie peniaze, hovorí veľkých, vo veľkých veciach a malých v malých veciach. A to je mimoriadne pozbudivé a za to sa chcem naozaj poďakovať komisárke Georgievej, ktorá skutočne vnáša zdravý rozum a disciplínu do celého rozpočtového postupu. Mám ale istú obavu. Tento parlament sa veľmi podrobne zaujíma o formulovanie a tvorbu rozpočtu, ale veľmi málo sa zaujímame o výsledok a naplnenie rozpočtu. To nie je akceptovateľné. Kolegovia, my míňame peniaze daňových poplatníkov a napriek tomu nemáme spôsob, ako posúdiť e, tú hodnotu, ktorú získame za tieto peniaze, nemáme postup, ako posúdiť účinnosť a takisto nemáme dohľad. V dôsledku čoho až príliš často naše rozhodnutia vychádzajú z politických tradícií a príliš málo spočívajú na zdravom úsudku a zdravých dôkazoch. Ďakujem pekne. Pán Depre, minúta a pol. Ďakujem, pán pred, pani e, predsedajúca. E, nie je to prekvapenie, že chcem e, poďakovať za výbornú správu pánu Fernandešovi. Vážim si osobitne veľmi jasnú prioritu, ktorú pripísal e, Ačku, to znamená rastu a zamestnanosti. Viete, že Európa potrebuje rast E, ako sol. A práve v tejto oblasti e, sa mi páči vôľa e, pomôcť zárukám pre strategické investície za súčasného zachovania prostriedkov na Horizont 2020 a interkonektory v Európe. Takisto podporujem záväzky, ktoré smerujú k posilneniu podpory migračných politík, takisto E, e, rovnaké rozmiestnenie prostriedkov azylových prost- e, pre uchádzačov o azyl v českých krajinách. Je naozaj škandálom, že určité členské krajiny, ktoré e, e, používajú štrukturálne fondy, odmietajú egoisticky solidaritu pri e, ujatí sa niekoľkých desiatok žiadateľov o azyl. Takisto žiadosti našich spravodajcov, našho spravodajcu financovať Eh, Európsku agendu pre bezpečnosť eh, navrhnutú nedávno komisiou. Eh, teroristické hrozby sú reálne a takými i zostanú. Európska únia, Europol potrebujú prostriedky v tejto súvislosti. Obraciam sa tu na komisiu Treba ukončiť systém, ktorý e, považujem za hlúpy, ktorý mechani- e, mechanicky škrtá prostriedky agentúram bez ohľadu na ich e, súrnu nepoužitie či e, priority. Pán Urbán, minúta. Pán Fernández, naša skupina predstavila celý rad pozmeňujúcich návrhov a mnohé z nich boli zakomponované do textu. Myslím si, že takýmto spôsobom zlepšujú celkový text. Ale v každom prípade e, v našej všeobecnej kritike e, naďalej kritizujeme rozpočet, pretože si myslíme, že je príliš rigidný a nedostatočný a zároveň e, nedokáže reagovať na požiadavky hospodárskej krízy, ktoré čelíme a Naopak vlastne tieto, kri, túto krízu prehlbuje politika úspor a škrtov. Namiesto toho by sme mali z rozpočtu spraviť investičný rozpočet, ktorý by naplno investoval verejné prostriedky a zmenil produktívny model, ktorý už nebude závislý od fosilnej energie. Ak sa nám toto nepodarí, tak Európa bude ďalej pokračovať vo svojich problémoch a zároveň bude nevyhnutné e, ďalej gradovať a prehlbovať skutočné sociálne drámy, ktoré takýmto spôsobom zasahujú našu populáciu. Grécky ľud práve nedávno povedal veľmi jednoznačne, už stačilo takýmto politikám Európy úspor. Ehm, vy máte povinnosť počúvať vášmu ľudu. Na Hübner 1 minút 30 sekunde. You, ďakujem pekne a vystupujem v mene výboru pre ústavné záležitosti ktorý nemá taký eminentný záujem na rozpočtovej oblasti ale chcela by som každopádne tlmočiť dve posolstva. Jedno je mimoriadne dôležité z nášho pohľadu výboru AFKO, tým je program Európa pre občanov, v rámci ktorého komisia zvýšila financovanie a ja dúfam, že toto zvýšenie financovania e, sa aj potvrdí počas tých rokovaní. Myslím si, že v ťažkých dnešných časoch, kedy je nedostatok dôvery, kedy musíme oslovovať občanov, kedy musíme budovať e, tú dôveru a kedy musíme zlepšovať chápanie veci, tak myslím si, že tento program môže mať veľkú pridanú hodnotu. Druhá vec, iniciatíva európskych občanov, aj to je významný nástroj participatívnej demokracie. Navrhujeme, aby táto iniciatíva, tento program bol viditeľnejší v rámci rozpočtu a preto navrhujeme, aby e, bola vytvorená podpoložka, alebo teda takáto podkapitola, ktorá každopádne zabezpečí väčšiu vizibilitu pre tento program. Ďakujem pekne. Pani Moody, minúta. E, ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať pánovi Fernandesovi za prácu v rámci tejto úlohy a takisto vítam zacielenie sa komisárky Georgievej na naštartovanie hospodárstva, ale nemôže ísť len o podporu toho, toho, tej formy hospodárstva. V súčasnosti musí to byť aj o tvorení E, hospodárstva do budúcnosti. Preto rozpočet pre Horizon 2020 je tak dôležitý. A e, trialóg e, v rámci tvorby rozpočtu 2016 by mal byť použitý ako prostriedok na posilnenie tejto oblasti. Výskum a inovácie, ktoré získavajú podporu prostredníctvom Horizontu 2020, to je prostriedok, prostredníctvom ktorého dokážeme zabezpečiť kvalitné pracovné miesta do budúcnosti. Budúcnosť, ktorá sa bude nie znamení obrovských technologických zmien. A práve touto oblasťou, touto cestou sa môžeme ubezpečiť, že generácie, ktoré nás budú nasledovať, e, že tie budú mať e, miesta pracovné, ktoré sú pre nich tak nevyhnutné a potrebné. Ďakujem. Pán Kuzmiuk, minúta. E, ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Rád by som poznamenal, že rozpočtové prostriedky vo výške 153 miliónov eur teda tie viazané rozpočtové výške 153 a platby na úrovni 10 miliónov nižšie, keď si to porovnáme so skutočnosťou za rok 2015, tak vidíte, že je to 2,4 rozdiel. To reálne znamená, že tu nie je žiadny rast. Preto e, bude ťažké z pohľadu komisie splatiť všetky tieto, alebo realizovať všetky tieto platby napriek tomu, že v trialógu sme si vypočuli, že platby budú e, znížené z úrovne 24 miliard v roku 2014 a o 2 miliardy sa znížia v roku 2016. To znamená, že tam bude veľký, veľké krátenie, veľké zníženie bez veľkého podielu takýchto viazaných rozpočtových prostriedkov bude problém, pretože všetky tie platby nesplatené, ktoré sa, čakajú, e, ktoré sa týkajú predchádzajúceho výhľadu rozpočtové, tak to bude spôsobať problém. Pán Olbricht, minúta a pol. si, pani komisár. Vážená, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Rok 2016 bude mimoriadne dôležitým rokom z pohľadu rozpočtu. V prvom rade budeme musieť eh, overiť, či naše medziinstitucionálne dohody budú adekvátne fungovať, najmä čo sa týka platieb. Práve v roku 2016 eh, budú naše voľné zdroje znížené na 2 miliardy. A práve vtedy eh, musíme s napätím čakať, či vytvoríme a či dobre bude fungovať aj nový systém, ktorý má byť zabezpečený. A takisto až v roku 2016 budeme vidieť prvé dopady tzv. Junckerovho fondu. No a po tretie, v roku 2016 budeme vidieť prvé dopady, ktoré prinesie programové obdobie 2014 až 2020. Pevne verím, že konečne dôjde k prvým platbám. No a to súvisí aj s prvým bodom, ktorý som povedal v mojom prejave. To práve súvisí s otázkou a síce či prvé platby budú generovať um, taký veľký obrad a takú veľkú hospodárskú reakciu ako predtým. A zároveň bude nevyhnutné, aby sme revidovali a zmenili náš rozpočet. No a čo sa týka otázky toho, ako tieto prostriedky budú vynaložené z rozpočtu pre rok 2016, už od toho bude naozaj veľmi veľa závisieť na to vrátanie možnej revízie rozpočtu. Takže naozaj to bude veľmi dôležitý rok. Pán Negresku, dneska páči. Európsky parlament e, e, sa zúčastňuje s jasnou víziou trialógu, pokiaľ ide o to, ako zvládať rozpočet. Pre nás je veľmi dôležité, aby rozpočtová stratégia EÚ bola umožnila investície a rozvoj, aby sa pre našich občanov zarušil lepší život. V tomto kontexte máme jasnú správu. Potrebujeme rozpočet, ktorý nebude podľa logiky úspor, ale ktorý umožní ľuďom investi- prístup k investíciám, vytvoriť pracovné miesta, podporiť e, odborné vzdelávanie, e, európsku demokraciu a našu aktívnu úlohu v podpore našich hodnot. Očakávame od Európskej komisie viac e, jasnosti, transparentnosti vo verejných výdavkoch a ešte raz treba zdôrazniť, že tu dnes nie je komisia, ale očakávame záväzky, pokiaľ ide európsky rozpočet, aby sme ma- mali, e, mohli splniť očakávania občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán. Ďakujem veľmi pekne. E, musím povedať, že pán Fernández e, veľmi dobre E, pozná situáciu, e, rokoval o e, FC a dohodnuté výsledky sú veľmi dobré. Rozpočet 2016 podľa mňa je e, referenčný rozpočet. Poprvýkrát tu budeme mať platby v štrukturálnych fondoch. Okrem toho treba dobe získať tých, ten sklz 25 miliard pladeb, pokiaľ ide o kohezné fondy a treba získať prostriedky na program Horizont e, 2020. To znamená, že tu budete mať jasnú, komplexnú ne, rokovanie. Vidíte tu solidnú pozíciu a očakávania na konci tohto rokovania sú veľmi dôležité. Myslím si, že toto rokovanie e, mohlo skončiť inak a dúfam, že, sa, že prebehne inak Myslím si, že každý to musí akceptovať, inak rozpočet to nezachránime. Myslím si, že ak e, e, nedosiahneme dobré rovnováhu, to znamená platby dlhov, politiky kohezie a tak ďalej, súčasne e, e zachovanie fondov pre FC. Myslím si, že treba e, si uvedomovať to, čo je zjavné možno, že nebude rozpočet 2016. Ďakujeme. Teraz pani Toma, ktorá tu stále nie je v sale, ale predsa len je tu, nech sa, nech sa páči. Ďakujem. Vážená pani komisárka, je to veľmi zložitý deň. Vážená pani komisárka, možno, komisárka, možno si myslíte, že uh, uh, že to nie je v dobrom duchu, ale táto, táto, táto toto oneskorenie, pokiaľ ide o programy, e, má svoje dôvody. E, chceme e, zmierniť tlak nesplatených faktor. Komisia pre rok 2016 všetky tie manevrovacie marže na znižovanie tejto hory nesplatených faktúr na 2 miliardy, ale zostávajú ešte dve otázky. Či rada bude akceptovať toto riešenie, pretože každý rok vidíme nerešpektovanie daných slov. Zjavne to nie je v prioritách šéfov vlád. Ďalej je tu 10 miliard e, rozdiel medzi záväzkami a skutočnými platbami. Vieme, že vyriešenie e, krízy s platbami nie je to nejaká barlička, ale je to naozaj príležitosť Štruktúrálne problémy rozpočtu zostávajú, nakopenie týchto, týchto faktúr, to je e, určitý prostriedok pre české krajiny e, s cieľom urobiť úspory. E, samotný model je zastaraný, financovanie rozpočtu je neprehľadné. Dnes diskutujeme o téme, ktorá jasne ukazuje limity tohto cvičenia ale zostáva nám ešte e, marža 2 miliard, ako keby Európska únia nepotrebovala investície. Tento rozpočet e, e, zohľadňuje prioritné projekty, ale potrebujeme rešpektovať skutočné potreby EÚ. Musíme pomôcť 5 miliónom nezamestnaných mladých v Európe. Len jedna vetička, viac nie. Ďakujem pekne. Mulțumim și noi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Zdechovský, jedna minúta a pol. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi v prvom rade poďakovať pani komisárke, pretože pani komisárka naozaj eh, zabezpečuje veľkú časť eh, dobrej atmosféry, v ktorej sa dobre pracuje tu v Európskom parlamente. A chcem jej poďakovať za to, že chodí medzi nás a s nami diskutuje. Ďalej by som chcel poďakovať kolegovi Fernandešovi, pretože to je naozaj prvý spravodajca, eh, ktorý prišiel s nami diskutovať o rozpočte na pôde výboru LIBE, kde som aj tieňový spravodajca pre tento rozpočet. Ja by som k rozpočtu alebo k tomu, čo bolo predložené, chcel povedať niekoľko dôležitých vecí. Zabezpečenie bezpečnosti občanov je jeden z najdôležitejších, jeden z najdôležitejších úloh Európskej únie aj členských štátov. Práve preto sa domnievam, že tento rozpočet Európskej únie nesmie byť dlhodobo podimenzovaný, ako tomu je dnes. Hoci v dnešnej dobe Výbor LIBE bojuje za to, aby aspoň v rozpočte na rok 2016 boli zvýšené e, výdavky na kľúčové agentúry, ako je Frontex, Europol, Eurojust, EASO. Je zrejme, že tu prostriedky chýbajú a v budúcnosti aj chýbať budú. Nie je možné, aby na bezpečnosť išlo z európskych prostriedkov len 1 a práve preto by sme sa mali systematicky zamerať na to, ako zabezpečiť bezpečnosť Európskej únie, pretože realita je taká, že bez dostatočných prostriedkov to možné nebude. Práve preto považujem za dôležité, aby sme v tomto vyjednávacom mandáte skutočne pracovali na zvýšení tohoto, tohoto rozpočtu. Ďakujem pekne. Ďalej pán Van de Kamp, jedna minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Moja dôvera v pána spravodajca, pána Fernandeša, je mimoriadne vysoká. A rovnako dôverujem aj pani komisárke Georgieve. Ak dokážete túto tému doviesť do úspešného konca, tak v takom prípade to bude naozaj nemalý úspech Rada chce, aby Európa robila stále viac a viac na jednej strane, na druhej strane, keď príde o to, aby, aby sa uhradili e, tieto náklady, tak vtedy Rada váha. Ale my sami môžeme zlepšiť našu dôveryhodnosť, ak chceme robiť nové veci, tak musíme byť ochotní zbaviť sa tých starých vecí. A myslím si, že by sme možno mohli byť aj e, trošku tvrdší a priamejší v tomto smere. Pretože jedna vec je e, vlastne pozerať sa na, na znižovanie každoročných výdavkov, e, než bolo v predchádzajúcom roku narozpočtované a tento rozdiel by sme mohli využiť na to, aby sme e, vlastne vyriešili problém meškajúcich platieb, e, než e, že by sme prostriedky zasielali nás členským štátom. Je tu celý rad rôznych rezierv, ktoré existujú v rozpočte. Mali by sme celú rozpočtovú štruktúru zabezpečiť, tak aj bola flexibilnejšia, hovorím ako člen výboru pre dopravu. A samozrejme, rád by som sa spýtal na vzťah, ktorý existuje medzi FC a SEF ako dokážeme získať prostriedky zo SEF naspäť. Ďakujem pekne, pán Kadek, jedna minúta. Vážení kolegovia, vážená pani komisárka, hlavne chcem poďakovať spravodajcovi za prácu. Teší ma vidieť, že prostriedky požadované zodpovedajú pred výhľadom, ktoré sme si vytýčili pre rybolovný fond. Modernizácia flotíl, a iné body. To je všetko veľmi dôležité pre túto oblasť. Väčšina e, disponibilných prostriedkov sa práve na túto oblasť zameriavajú. Ako viete, je veľmi dôležité pre rybolovný výbor, aby tieto prostriedky dobre umožnili chod týchto spoločných politík. Bohužiaľ, je tu v podstate stagnácia prostriedkov pre medzinárodné dohody a povinné záväzky rybolovného sektoru na medzinárodnej scéne Predsa chceme dosahovať e, naše fixné ciele, ciele dosahovať e, maximálne výnosy v roku 2015. Mám tu na mysli tiež zber údajov, to je rozhodujúce pre dobrý rešpekt, e, rešpektovanie pravidiel. Dúfam, že rada nedovolí žiadne klesnutie návrhov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Prechádzame do bodu programu Catch the Eye. Máme tu 5 kolegov, ktorí sa prihlásili a každému z nich dám jednu minútu. Pán Novákov, jedna minúta. Благодаря, господин председател. Госпожо вице-президент, хората извън тази сграда рядко се интересуват. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, a ľudia mimo tejto snemovne väčšinou neprikladajú veľký záujem týmto číslám, ani ich nezaujíma tento rozpočet. To, čo ich zaujíma, je výsledok a ja si naozaj myslím, že toto je konečne z prvých rozpočtov, ktorý je postavený na výsledkoch. Čelíme niektorým zásadným témam v Grécku, na Ukrajine, v Severnej Afrike a zároveň sa musíme vysporiadať s našou krehkou ekonomikou. To všetko eh, je pozorne pokryté v tomto rozpočte a rád by som vám poďakoval za to, ako ste ho pripravili. Chcem poďakovať pánovi Fernandešovi tiež, ale ako mladý poslanec tejto snemovni zároveň eh, chcem poďakovať Európskej únii za to, že venovala viac prostriedkov na iniciatívu zamestnanosti mladých a na program Erasmus. Musíme byť malí v malých veciach a veľkí vo veľkých veciach, ktoré sú naozaj dôležité a želal by som si, aby sme mohli hlasovať stále viac a viac o takýchto rozpočtoch, ako je práve tento navrhovaný. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Ziemke. Ďakujem pekne. A hovoríme tu o rozpočte na rok 2016 a práve preto sa musíme pýtať zásadné a kľúčové otázky. 153 miliard eur. Je to dostatočný objem na to, aby sme dokázali vyriešiť e, problémy Európy? Myslím si, že len čiastočne. Čo je podľa mňa pozitívne, je to, že na budúci rok budeme mať viac prostriedkov pre investície a rovnako vítam aj skutočnosť, že poprvýkrát budeme mať viac peňazí pre oblasť stability a bezpečnosti v Európe. Ale je tu jedna zásadná e, slabina v tomto rozpočte a to sú malé a stredné podniky. Na to nezabúdajme. Nezabúdajme na to, že sektor malých a stredných podnikov je ten, ktorý vytvára pracovné príležitosti. a pracovné príležitosti sú pre nás najväčšia výzva momentálne, takže na to potrebujeme viac peňazí. Pán Marias, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Hovorí mi, hovoríme o rozpočte Európskej únie pre rok 2016. E, sú tu záväzky, platby a, a to všetko v objemoch e, stoviek a tisícov miliónov. Treba povedať, že tieto prostriedky nepostačujú alebo nepomôžu nám tieto čísla, ak, ne, ak nezoberieme do úvahy tie prostriedky, ktoré boli vyčlenené pre záchranu bank. Respektíve to je príliš málo v porovnaní s tými prostriedkami, ktoré má pán Draghi na to, aby vykupoval verejný dlh. V každom prípade rozpočet, z, rozpočet roku, pre rok 2016 naďalej pokračuje v politike úspor a je dôležité, aby sme tieto peniaze využili na to, aby sme sa vysporiadali s chudobou, aby sme podporili malé a stredné podniky, aby sme podporili hospodárstvo, zabezpečili udržateľnú produkciu potravín, trvalý rozvoj vidieka, ehm, podporili predovšetkým izolované a vzdialené ostrovné oblasti. Treba prejaviť solidaritu s krajinami juhu a predovšetkým s Gréckom ktoré bolo ochudobnené memorandum a e, úspornými opatreniami. Pani Jakovčič, jedna minúta. E, chceme, aby tento mandát e, Európskej únie bol úspešný a zároveň chceme, aby aj náš parlament bol v tomto rokovaní úspešný, tak v takom prípade je nevyhnutné, aby sme investovali do nášho hospodárstva a zároveň aj do hospodárskeho rastu. A takýmto spôsobom dokážeme jednoznačne preukázať úspech našej práce. Som presvedčený, že keď hovoríme o koheznej politike, o politike súdržnosti, tak práve táto je veľmi dôležitý faktor pre mnoho členských štátov. Dáta, ktoré máme k dispozícii, jasne poukazujú na to, že politika súdržnosti umožňuje vytvárať veľké investície v mnohých regiónoch Európy. Samozrejme, Junckerov fond, fond je v tomto smere tiež veľmi dôležitý a musí byť úspešný. Nemôžeme dopustiť, aby bol zlyhaný. Musí to byť spoločný úspech Európskej komisie a Európskeho parlamentu parlamentu. Rád by som poukázal ešte na jednu dôležitú tému, a to sú makroekonomické stratégie. Som spravodajca parlamentu pre stratégiu eh, Jadranského a Jonského mora. A tu by som rád našiel spoločný menovateľ pre podporu makroregionálnych stratégií. Pani Morva, jedna minúta. Bola to hudba pre moje uši. Môcť si vypočuť, že rok 2016 a rozpočet, ktorý pre tento rok máme vyčlenený, je niečo, čo umožní zabezpečovanie e, prerozdeľovania prostriedkov pre chudobné krajiny a zároveň, že dôjde k reálnej solidarite medzi bohatšími a chudobnejšími krajinami a že tu bude väčšia miera súdržnosti. Ale samozrejme, hovoríme o tom iba vo všeobecných pojmoch. A preto sa chcem spýtať komisárke pána spravodaj na to, ako to funguje v konkrétnych matateľných rozmeroch a z čoho sa takáto súdržnosť bude skladať, o ktorých rozpočtových linkách hovoríme. Povedzme, že z pohľadu maďarského občana, čo môže maďarský občan očakávať, keď e, hovoríme o úsilí, ktoré bude vykonané eh, v rámci tohoto rozpočtu, aby sme zastavili eh, ekonomickú migráciu z Maďarska do iných krajín. Čo uvidíme eh, v konkrétnych číslach, ako sa zlepší štandard, životný štandard v Maďarsku? A zároveň, čo spravíme preto, aby sme zabezpečili to, že sa zlepšia príjmy? A rada by som videla špecifické konkrétne odpovede na tieto otázky. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo pani podpredsedničke Európskej komisie, pani komisárke Georgieve, ktorá odpovie na tieto otázky. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A ďakujem všetkým, ktorí prispeli do tejto diskusie. Rada by som sa chcela venovať najmä tým otázkam, ktoré boli priamo nasmerované na komisiu. V prvom rade bol tu celý rad poznámok a reakcií, ktoré odkazovali na rozdiel medzi záväzkami a platbami pre rok 2016. A niektorí kolegovia vyjadrili obavy, že pri rozdiele 10 miliónov, tá 10 miliárd, kde záväzky sú vyššie ako platby, že nebudeme adekvátne vykrývať tú rezervu, ktorá existovala, najmä minulý rok a bola taká výrazná. My sme si istí, že takáto situácia nenastane a to z dvoch dôvodov. Poprvé preto, lebo máme veľmi špecifické opatrenia, ktoré sme prijali ako súčasť platobného plánu a síce e, je to aj e, žiadosť parlamentu, aby sme takýmto spôsobom e, sanovali rozpočet a zároveň z 24,7 na, na, 2 miliard, na 2 miliardy ročne dokážeme znížiť objem nevyplatených faktúr 2 miliardy sú bežný objem, e, dostávame sa do normálneho teritória, tak povediac. A po druhé, kvôli tomu, čo sa deje v roku 2016, e, v tomto období vlastne už budeme uvoľnení z toho tlaku, ktorý vytváral predchádzajúci viacročný finančný rámec, ktorý od nás e, minulý rok a tento rok vyžadoval pomerne objemné platby, ale zároveň ešte nie sme pod tlakom, ktoré budú vyplývať z nového finančného rámca. Takže rok 2016 je vlastne rok, kde je pomerne bežné mať záväzky, ktoré sú vyššie než platby s rozdielom 10 miliárd, ako sme to vypočítali my. A môžem vás zároveň ubezpečiť, že to budeme veľmi pozorne monitorovať v priebehu celej, celého implementačného obdobia rozpočtu, aby sme dokázali overiť, či adekvátne riadime tú príjmovú stránku rozpočtu. Ďalej, boli tu obavy, ktoré súvisia s podpornými ekonomickými dátami, ktoré sú používané pre výpočet e, prostriedkov, z ktorých sa vypláca kohezný fond. Aká presná bude obálka kohezných prostriedkov pre jednotlivé krajiny, keď si zoberieme, že sa postupne pohybujú hore a dole, najmä čo sa týka ich relatívneho HDP bude tu rekalkulácia, ktorá prebehne v roku 2016 a vlastne tá potom ovplyvní obálky pre politiku súdržnosti. Po tretie, celý rad rečníkov e, veľmi e, prísne zdôrazňovalo tému, že chceme, aby tento rozpočet bol odlišný, že chceme, aby bol viac zacielený na priority. A zároveň chceme, aby bol viac zacielený na výkonnosť. Pán Novakov hovoril o rozpočte zameranom na výkonnosť. A my chceme, aby to bol rozpočet, kde veľmi pozorne riadíme tú stranu administratívy a naozaj pracujeme aj práve v týchto intenciách sme podobne ako Queen Mary, teda loď Queen Mary. Tá, to trvá istý čas, kým sa otočí, ale oto, otáčať sa otáčame a postupne uvidíme, že e, vlastne e, postupný refocusing, e, zameranie rozpočtu na konkrétne výsledky a zároveň prerozdeľovanie týchto prostriedkov s, konkrétnymi, s konkrétnou pridanou hodnotou, to všetko sa postupne mení. A to ma privádza k dôležitej téme. Investícia do malých a stredných podnikov. Práve tam chceme vidieť tvorbu zamestnanosti a práve tak chceme zvýšiť štandard ehm, v krajinách, kde je nezamestnanosť trvalo vysoká. A práve tu vlastne pri rozmýšľaní o rozpočte sa snažíme prepojiť nielen to, čo vynakladáme priamo na malé a stredné podniky, napríklad v rámci programu COSMET, ale zároveň ako e, vlastne riadíme celý investičný plán pre Európu, ako tento Junckerov plán má byť efektívnejší. Bol tu, bola tu veľmi špecifická otázka ohľadom Maďarska. Čo sa stane ľuďom v Maďarsku ako výsledok nášho rozpočtu? E, my e, sme zdôraznili, že samozrejme sa vrátime k tejto téme ešte v rámci špecifických opatrení, ale čo budete vidieť, čo sa líši od predchádzajúceho obdobia, od predchádzajúceho rozpočtu, je to, že sa budeme pozerať na skladbu maďarského rozpočtu, ktorá by mala mať aj silný kohezný komponent. Budú tam štrukturálne fondy, zároveň tam bude veľmi silný polnohospodársky komponent, pretože krajina má pomerne objemný e, polnohospodársky sektor a zároveň tu uvidíme aj dopad, pevne verím, už Junckerovho plánu. A práve to, že sa snažíme využívať prostriedky na to, aby sme prebudili eh, spiacu krásku v podobe likvidity nášho finančného sektora, tak to je to, čo chceme dosiahnuť. A ja vám to aj potom podrobne vysvetlím, že čo by to znamenalo pre mňa, ak by som bola Maďarkou. Ďakujem pekne, pán predseda a pán Fernández. Teším sa na ďalšie rokovania s vami či už to bude e, cez deň alebo v noci. Deň by som ale viac uprednostnila pred nocou. Čiže len mierne uprednostnila. Ďakujeme pekne, pani podpredsednička. A teraz dám priestor pánovi spravodajcovi. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať pani komisárke za prácu, ktorú venovala tejto veci konštruktívny prístup k záležitosti a chcem sa poďakovať aj všetkým kolegyňam, kolegom, ktorí sa zúčastnili na zostavovaní európskeho rozpočtu a chcem sa poďakovať za to, že nám dali mandát pre trialóg. Európsky parlament sa postaví priamo k tejto úlohe na plnenie rozpočtu a dúfame, že aj my teda budeme rigorózni a že pôjdeme tak, ako aj rada prislúbila. Nevždy však sa jej to darí a všetci si vieme spomenúť na to, že potrebujeme jednomyselnosť na to, aby sme schválili viacročný finančný rámec. Sú niektoré členské štáty, ktoré opakovane hlasujú proti rozpočtom, ktoré sú v súlade s viacročným finančným rámcom. Niekedy idú dokonca pod eh, prach eh, odsúhlaseného viacročného finančného rámca. To nie je prístup, ktorý by bol v súlade. Máme, bohužiaľ, členské štáty na rade, ktoré stále po sebe teda hlasujú proti akýmkoľvek rozpočtom Európskej únie, bez toho, aby o tom samotná verejnosť vedela. Takže my budeme nastojiť na tom, aby naše záväzky boli naplnené. Chceme pružnosť a z dôvodu pružnosti sme práve schválili viacročný finančný námec na obdobie 2014 až 2020, ktorý sa nachádza pod e, predchádzajúcim e, rámcom. Nám bolo povedané, že nám to umožní použiť e, nástroje flexibility a takisto využiť tie marže z predchádzajúcich programovacích období, ktoré boli nevyčerpané. Takisto nám to malo umožniť dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili v rámci Horizontu 2020 a v rámci prostriedku Connecting Europe. Takže musíme čo najviac minimalizovať dopad ktorý bude mať program FC na tieto dva konkrétne programy. Myslím, že všetci súhlasíme s týmito cieľmi. Rast, zamestnanosť, e, solidarita vnútorná aj vonkajšia a preto predpokladám, že bude jednoznačne podporená táto správa v hlasovaní. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme sa dostali na koniec rozprávy ohľadom rozpočtu. Zajtra prebehne hlasovanie. Skôr ako opustím predsedníctvo. Podľa článku 190 e, e, socialisti e, v parlamente má informovali, že zajtra pri otvorení rozpravy, pokiaľ ide o úlohu EÚ v, pro, na, na, v procese na Blízkom východe, budú žiadať odročenie správy e, dovtedy, kým e, bude môcť byť prítomný e, príslušný zástupca.